popoludní o pol tretej namiesto o tretej. Začneme o pol hodinu skôr, pretože takto začali pracovať všetky výbory podľa dohody Byra. Ďalej, schválenie zápisnice zo 7. septembra, to ste mali rozdané a ak nemáte namietky a nevidím žiadne, tak ich považujem za prijaté. Chcem vás ďalej informovať, že verejné vypočutie o ochrane práv zamestnancov v dočasnom alebo prekernom zamestnaní na základe PCC, ktoré sme dostali, sa bude konať dnes popoludní o pol tretej. A situácia je takáto. Viac ako 60 expertov, mnoho podávateľov petícií a ďalší subjekty ohlásili svoju prítomnosť. Takže by som chcela zdôrazniť význam toho, aby ste aj vy poslanci tam boli, zúčastnili sa na tejto akcii. Je to na vašu žiadosť, že máme toto vypočutie a môžem vám povedať, že minulé vypočutie bolo veľmi zahambujúce. To bolo o postihnutých E, osobách. Ja keď som začala, som tu bola len ja a jeden poslanec navyše a počas celého hearingu tam nikdy nebolo viac ako dvaja, maximálne štyria poslanci. Ten, v tom zlatom okamžiku sme mali až štyroch poslancov, ale väčšinou tam boli len dvaja. Vyzerá to veľmi, veľmi zle ak si uvedomíme, že tieto hearingy a činnosti sa prenášajú aj cez web po celej Európe. A my sme tí, ktorí sa rozhodli, že budú hostiteľmi tejto akcie. Takže ak o toto žiadate, tak buďte tam, alebo nech sú tam aspoň vaši kolegovia. Takže dnes popoludní o pol tretej máme 60 expertov, pozorovateľov. Mnoho osôb tu bude, takže postarajte sa o to, aby ste tu aj vy boli. Ne, pokiaľ viem, nemáme už nič ďalšie na zaradenie do programu, takže dúfam, že ste si už zasunuli karty do zariadenia. Máme prvé hlasovanie o správe, o úvahách petičného, o, diskusii v petičnom výbore, to je výročná správa pety za rok 2016. Takže pokračujme rovno s hlasovaním, pokiaľ sa nechce spravodajca vyjadriť. Dobre. Takže môžeme pokračovať s hlasovaním. Dobre. Pán, pán Zara Zopolos, nech sa páči. Ďakujem. Takže chcel som povedať vyhlásenie k tomuto postupu vzhľadom e, k pozmenujúcemu návrhu politických skupín ohľadom eliminácie jednej z aktivít komisie. Čo sa týka odmietnutia a uzavretia petície ohľadom reparácií z vojny, e, ešte z dôb e, nemeckej okupácii Grécka. Tam sa neberie do úvahy žiaden skutok, žiadna skutočnosť napriek tomu, že je tam opodstatnenie, neberie sa do úvahy tá skutočnosť, že Európska komisia zasahuje e, do rôznych udalostí. Napríklad Brexit. Kto zaplatí viac, kto zaplatí menej. Takže toto určite spada do rozsahu pôsobnosti Európskej komisie. No a politicky toto uzavretie a zamietnutie petície vyjadruje absolútne ticho vzhľadom k teda vojnovým reparáciám. Sú politické skupiny, ktoré vyžadujú, ktoré žiadajú, aby sa zorganizovali tribunály proti e, komunistickým zločinom, ale sú potichu, keď niekto iný žiada o diskusiu ohľadom vojnových reparácií zo strany Nemecka. Takže my budeme naďalej naliehať na toto. Pán Marias, nechcem vám dať teraz slovo. A toto je pán Zarianopoulos. My teraz nemáme čas na internú grécku debatu. Teraz budeme hlasovať. Takže poďme hlasovať. Počúvajte, ak máte pocit, pán Zarianopoulos, ak máte pocit, že tu chcete teraz kričať, nerobte to tu v tejto miestnosti. Ja som zodpovedná za atmosféru v tomto výbore. Ak máte pocit, že chcete mať debatu, nech sa páči, tak potom mimo miestnosti. Teraz hlasujeme. Takže ideme pokračovať s hlasovaním. Ja by som sa chcel vyjadriť ako spravodajca, pretože ste dali slovo aj ostatným poslancom a ja sa chcem vyjadriť minútu. Nech sa páči, budem naozaj veľmi stručný. Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, túto správu som vypoču, si vypočul a Dostal som veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré sa dostali aj do podoby kompromisov. Potom bod 16 je jediný taký e, problematický. E, ľutujem a mrzí ma, že Takže máme tu teda otázku mm, vojnové reparácie strany e, Nemecka voči Grécku. Napriek tomu, že táto petícia bola v roku 2015 vyhlásená prípustnou, väčšina e, posudzujúcich sa rozhodla ju uzavrieť, pretože nespadá do rozsahu pôsobnosti Európskej únie. Politicky je to chyba a preto chcem vyzvať politické skupiny, ktoré predložili pozmeňujúce návrhy ohľadom odseku 16 a žiadam ich, aby stiahli tento pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je z mojej správy vymazať tento bod. Žiadam ich, aby vzali na vedomie svoje historické politické zodpovednosti, aby, roz, aby stiahli svoj pozmeňujúci návrh. Trvám na tom. Toto je moje stanovisko ako spravodajcu A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu po tejto výzve, ktoré, ktorú predkladám politickým skupinám, aby stiahli pozmenujúci návrh, ktorého cieľom je vypustiť odsek 16. Musíme byť troška rozumní, tak poďme teraz konečne hlasovať. 43, odsek 1 za, proti, Zdržal sa, musím si to preveriť. Ešte jeden hlas chýbal. Takže prijaté. Teraz odsek, pardon, pozmenujúci návrh 49 za proti, zdržal sa, prijaté. 51 za, proti, zdržal sa, prijaté. 52 za, proti, zdržal sa, prijaté. 53 za, proti, zdržal sa. To si ešte preveríme. 53 Pozmenujúci návrh 53, otváram hlasovanie, končím hlasovanie a prijaté. 54 za, proti, zdržal sa. Aj to si preveríme, pretože ste to neukazovali dobre. 54. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 56. 56 za. Proti. Zdržal sa. To si musím tiež preveriť. Začínam. Je to veľmi tesné všetko. A končím hlasovanie. Prijaté, dobre. Takže môžeme prejsť k 57. za proti, zdržal sa, prijaté. 62 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. 61 za, prija, prijaté. 59 za, proti, zdržal sa, prijaté. 60 za, proti, zdržal sa, 64 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Prijaté. 65 za, proti, zdržal sa, prijaté. 66 za, proti, zdržal sa. To tiež potrebujem preveriť. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz 67 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz prejdeme ku kompromisu 1. Za. Proti. Musíme si to preveriť. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 69, prvá časť, za, nie, pardon, 71, prepačte. 71 za, proti, zdržal sa, prijaté. 73 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 75 za, proti, zdržal sa, prijaté. 76 za, zdržal sa, prijaté. 77 za, proti. Preveríme si. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Zamietnuté. 78 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, Zdržal sa? Musíme si to preveriť. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnuté. 79 za, proti, zdržal sa, potrebujeme si to tiež preveriť. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 82 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 83 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 81 za, proti, zdržal sa, prijaté. 80 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. 88 za, proti, zdržal sa, prijaté. 89 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. 97 za, proti, zdržal sa, preveríme si. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to prijaté. 98 za, proti, zdržal sa. Aj to si musíme preveriť, lebo neukazujete dobre. Otváram, teda začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 99 za, proti, zdržal sa, prijaté. 100 za, proti, zdržal sa, prijaté. 101 za, proti, zdržal sa, prijaté. 102 za, proti, zdržal sa, prijaté. 103 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 104 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržal sa, preveríme si. E, začínam hlasovanie a končím hlasovanie a prijaté. 106 za, proti, zdržal sa, prijaté. 107 až po 111, to sú rovnaké. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Dobre, tak si to preveríme. E, začínam hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 112 za, proti, Zdržal sa? To si musím preveriť. 112. E, začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prijaté väčšinou troch hlasov. 113 za, proti, zdržal sa, prijaté. 114 za, takže 114 za, proti, zdržal sa, prijaté. 116 za, proti, zdržal sa, prijaté. Ko- kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 106, vy to chcete pre, si preveriť, pozmenujúci návrh e, 5, teda e, kompromis 5 asi má na mysli. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6. proti, zdržal sa, prijaté. Čiže to bol predtým, to bol, pardon, po, e, pozmenujúci návrh 5, 6, bol teraz, teraz sedmička za, proti, zdržal sa, prijaté, 8 za, proti, zdržal sa, prijaté, 11 za, proti, zdržal sa, prijaté, 9 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. 12 za,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 Teraz 23 za, proti, zdržal sa, prijaté. 24 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 25 za, 21, e, preveríme elektronicky, začínam. zamietnuté. päť za, proti, zdržal sa, prijaté. Tak si to preverme. O jeden hlas zamietnuté. 26 za, proti, zdržal sa, aj to preveríme hneď. Otváram hlas, začínam hlasovanie. Nikdy to nie je rovnaká väčšina. Je to prijaté. 2. Ústny pozmenujúci návrh.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 Čiže pani predsednička číta po anglicky odôvodnenie je, ku ktorému navrhuje ústny pozmeňujúci návrh. A ja si myslím, aby sme, že dvojč, aj sme zdôraznili, že sme mali prítomných 100, 201 podávateľov petícií, z ktorých nie všetci sa ústne vyjadrili. Súhlasíte s môjim pozmeňujúcim návrhom za proti e, prijaté? 27 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A prijaté 28 za, proti, zdržal sa, prijaté 29 za, proti, zdržali sa, prijaté 30 za, proti, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, to by som preverila. Takže 37, začíname elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40, pardon, 42 za, pardon, 41 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za, proti, to si musíme preveriť. 42 otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. Prijaté. A teraz konečné hlasovanie o návrhu stanoviska. E, začínam hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. A je to prijaté. Výborne, ďakujem vám. A pán Preda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ujal som sa ho preto, aby som e, vám naznačil jeden problém, ktorý súvisí s nariadením veľká väčšina 19 voči 9 sme chceli vypustiť odsek 16 Myslím si, že za takýchto okolností je potrebné odstrániť zmienku na otázku, ktorá eh, je pokrytá v odseku 16 a nachádza sa v eh, dôvodovej správe. A tam sa vysvetľuje na začiatku, robím to na základe pravidla 52a, prečítam odsek 2, tohto e, pravidla rokovacieho poriadku. Prečítam to po anglicky. Dôvodová správa by mala byť na zodpovednosti spravodajcu a nemalo by sa o nej hlasovať, avšak musí byť v súlade s textom uznesenia podľa toho, ako je toto e, prijaté aj vrátanie pozmeňovacích návrhov. Pokiaľ e, k tomu nedojde, tak predseda výboru môže vypustiť dôvodovú správu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste to takto jasne sformulovali. A teraz je na vás, pán Marias, či chcete prijať ten text tak, ako to povedal teraz pán Preda, alebo či ja mám rozhodnúť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je jasné, že niektoré politické skupiny boli alergické keď počujú niečo o požiadavke Grécka. Máme uznesenie na základe z roku 1946, ktorý, ktoré platí, to je medzinárodná dohoda a to, čo už odhlasujeme, na tom nezáleží, pretože ide o vec medzinárodného práva a požiadavky Grécka sú platné, tie sa nezrušili a pán Preda ostatní môžu si byť istí, že sa v tom bude pokračovať. A obete nacizmu majú dostať za dosť učinenie, chcú úplnú kompenzáciu, odškodné, ako aj zaplatenie utrpenia za voj- počas vojny. A tá mikropolitika, ktorú sa tu hráme, na tej nezáleží. Odsek 16 sa zmenil v dôsledku prijatých pozmenujúcich návrhov a ja ako spravodajca plánujem túto správu. Ja ako spravodajca som hlasoval proti, pretože vy ste chceli odtiaľ vypustiť všetko to, čo sa vzťahuje k vojnovým reparáciám. Takže komisia alebo vy ako výbor odmietate moju žiadosť o to, aby sa zorganizovalo verejné vypočutie. Nemáte odvahu, nemáte takú odvahu. No a po druhé, čo sa týka e, koordinátorov, napriek tomu, že sa petícia 2214 z roku 2014 najprv pripustila, začalo sa o nej rokovať, tak ho vy hovoríte, že nespada do rozsahu pôsobnosti Európskej komisie a pani predsednička skúša prerušiť rečníka. Takže Takže ja musím odpovedať na všetky návrhy pána Predu a ja som spravodajca, ja mám to právo. Takže, pani predsedajúca, ja budem pokračovať. Keď si zoberieme, čo je tam uvedené, tak nikdy v tomto výbore ani v inom výbore sa nikdy nezmenilo vysvetlenie spravodajcu. To, čo žiadate, je úplne nehorázne. Pán Marias, nie, ja budem pokračovať s mojimi argumentmi. Počúvajte, ja som predsedajúca a vy musíte počúvať mňa. Vy musíte si vypočuť moje argumenty. Vy ste mi dali otázky a ja zodpoviem na vašu otázku. Ja zodpoviem na vašu otázku. Ale vy musíte pochopiť, že toto je demokratický výbor, a toto nie je výbor, ktorý sa používa tak, ako vy chcete. Ja mám slovo a ja budem pokračovať a môžete e, e, mi povedať, koľko času mám. Môžete mi dať čas, keď ja som bol vo, keby som bol vo vašej krajine inokedy, ale nie teraz. Takže, takže pani predsedajúca, počúvajte ma je na predsedajúcom výboru e, zrušiť vysvetlenia. Takže najprv potrebujeme si vyriešiť procesné otázky prijatia správy. Takže teraz sa hlasovalo o správe. Tá správa sa musí vytlačiť, prečítať a až potom uvidíme, či tie vysvetlenia sú v poriadku. Teraz po druhé, to, čo hovoríme vo vysvetleniach, v zôvodneniach, to sa, je predsa názor spravodajcu. A teda to všetko tak zostane. Akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré sa prijalo, je nepriateľné. Takže ja chcem povedať, že E, tomto výbore, keby som mala tú možnosť vás vypnúť, tak to urobím. Vy ste mi dali slovo a mali ste mi určiť čas. Nedali ste mi časový limit. Môžete mi dať taký limit, aký chcete. Pán Marias, dala som vám slovo, ale očakávala som, že mi aj slovo vrátite. Takže podľa pravidla 52a odsek 2 e, rokovacieho poriadku ja ako predsedníčka výboru môžem vypustiť vysvetlenie v plnom rozsahu alebo čiastočne a mojím úmyslom je vypustiť odsek o petíciách, ktoré sa týkajú dôsledkov druhej svetovej vojny, ktoré sú tam uvedené. A to je presne podľa pravidiel a to robím momentálne. Just procedurally, len procedurálne, pani predsednička. Chcem, aby ste presne zopakovali to, čo vypúšťate, aby to bolo v zápisnici. Ja vypúšťam posledný odsek, tam, kde sa hovorí o, petíci, o tých petíciách, ktoré sú dôsledkom Eh, druhej svetovej vojny. Toto sa presúva do vysvetlenia. Toto je jediný odsek, ktorý vypúšťate. Áno, toto je ten, ten eh, odsek, ktorý vypúšťam. Ďakujem, pani predsednička, ale keby ste zmenili rozhodnutie, tak mi to poveste. Ďakujem. Je to veľmi nepríjemná atmosféra. Vďaka vám, pán Marias. A Ja sa ospravedlňujem všetkým za vás, pretože viem, že vy by ste sa sám nikdy neospravedlnili. Ja ako predsednička sa ospravedlňujem kolegom za vaše chovanie. Pani predsednička, ja som sa správal podľa pravidiel a Prosím, uvedomte si, čo som povedal o vypustení toho oceku. Dobre, teraz tu máme správu o európskom občianstve, pani Tom. Ďakujem. Ja by som chcela, aby ste vyňali kompromis je na pozmeňujúci návrh 157, pretože to, čo je tam napísané, toto som vôbec nemala v mojom návrhu, to som nechcela. A prosím, e, môj návrh 157 taktiež stiahnite z hlasovacieho zoznamu. Did I understand you correctly? You wanted to exclude... Pochopila som vás správne, chcete to vylúčiť a stiahnuť z kompromisu, ale nie z hlasovania? z oboch. Dobre, takže stiahujete absolútne svoj pozmeňujúci návrh. Zapísané. A teraz začneme hlasovať. Kompromisný návrh A za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeň, kompromisný návrh B za, proti, zdržali sa, schválený, 78 za, proti, zdržali sa, schválený. 79 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh C za, proti, zdržali sa, schválený. 81 za, proti, zdržali sa, schválený. 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz 84 overíme elektronicky. Vyzerá to, že je tu jeden navyše. Myslím, že by to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 Mr. Zarianopoulos, maybe. Yes. No, it's not. It's not him. This is so messy. Somebody has put an addition. Toto je chaos. Je to nejaká kartička navyše, ktorá zostala trčať pri stroji. Takže 29. Potrebujeme ešte troch. Everyone, everyone take out your... Takže všetci prosím vytiahnite kartičky.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 and EFTD would put in one, ENF one. E FDD má jedného, ENF má jedného a to je dosť. Dobre, takže teraz som práve chcela elektronicky overiť pozmeňujúci návrh 84. Uzatváram hlasovanie. Let's say now. And it is rejected. A zamieta sa to. 86 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis D, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 92 za, proti, Musíme to overiť. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 93 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Je to schválené. Pozmeň sa návrh 94 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 95 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 96 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh. Pán Overy, chcete overiť ešte 96? -ku? Môžeme overiť elektronicky. Uzatváram hlasovanie a schvál, je to zamietnuté. Kompromisný návrh E za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 102, prvá časť, alebo nie. A to je hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti. Odpadá. 103 za, proti. Zdržali sa, schválený. 104 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh F za, proti. Zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh G za, proti, zdržali sa schválený. Teraz H za, proti, zdržali sa schválený. A potom pozmeňte návrh 120 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Pozmeň sa návrh 122 za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh I za, proti, zdržali sa, schválený 123 druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená 129 za, proti, zdržali sa, pardon, odpadá to aj tak. 127 za, proti. To musíme overiť. Otváram hlasovanie o 127 elektronicky. Uzatváram hlasovanie, je to schválené. 128 za, proti, zdržali sa schválené, 131 za, proti, zdržali sa schválené, 132 za, proti, zdržali sa schválené, 133 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 134 za, proti, overíme to. Zatváram hlasovanie to schválené o jeden hlas. 135 za, proti, zdržali sa. To je rovnaký prípad, musíme to overiť. Môžete hlasovať, uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 33 sme schválili. Takže prechádzame 139 za proti, zdržali sa schválené. 144 za, proti, zdržali sa schválené. 145 za, proti, zdržali sa schválené. 146 za, proti, zdržali sa schválené. 148 za, proti, zdržali sa, to musím overiť. Tak, môžete hlasovať a teraz uzatváram hlasovanie a je to schválené. Kompromisný návrh je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňte návrh 147 za, proti, zdržali sa, schválený. 155 za, proti, zdržali sa, to musíme overiť. Overujeme 155 ku. A je to schválené jeden hlas. Vidíte, nakoľko je dôležité to overovať. Pozme- kompromis káza. Proti, zdržali sa schválený. Teraz návrh 190 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 194 tam bol stiahnutý, teraz 163, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Dobre, to overíme elektronicky, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie a zamieta sa. 165. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Overíme to. Môžeme to overiť elektronicky. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. 164 za, proti. To musíme tiež overiť. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný návrh L za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 167. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromisný návrh M za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 178, druhá časť za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Overíme to. Pokiaľ budete dobre zdvíhať ruky, tak nebudem musieť toľko overovať. Dobre, takže otváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej, 173 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Dobre, toto môžeme tiež overiť. And it's adopted by three. Prijaté. O tri hlasy. 184 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis N za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijaté. 188, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 188 bola stiahnutá. 189 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 191. Overíme si ju. No, len sa na to pozrite. Takže zamietnuté, to je zjavné. z nároveň 192, prvá časť, za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. Dobre, to si môžeme overiť. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 192 za proti, zdržali sa, prijaté. 193 za, proti, zdržali sa, prijaté. Líbe, odsek 2 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Líbe odsek 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, prijaté. 197 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. Nefunguje vám hlasovací prístroj?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 200 bola stiahnutá, 201, prvá časť za, proti, zdrhli sa prijaté, druhá časť za, proti, musíme si to overiť elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté, len sa na to pozrite. Takže je to zamietané pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdrali sa prijaté 10 za, proti zdrali sa prijaté 11 e, odpada, 12 za, proti zdrali sa prijaté 14 za, proti zdrali sa prijaté 16 za, proti zdrali sa prijaté 13 za, proti zdrali sa prijaté. 8 za, proti, zdrali sa, prijaté. 9 za, proti, zdrali sa, prijaté. 2 za, proti, zdrali sa, prijaté. Zdá sa, že všetko bude prijaté. 5. Chcete hlasovať unblock? Súhlasíte? Takže všetko až po Pozmeňujúci návrh 17. Všetko až do 17. mám blok? Nie, nesúhlasia. Z GUE nesúhlasia ani z EFDD. Čiže pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa prijaté 18 za, proti, zdrali sa, prijaté. 17 za, proti, zdrali sa, prijaté. 21 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, musíme si to overiť, tú druhú časť elektronicky. Bolo to prijaté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 za, 38, áno, 38 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdreli sa, prijaté. 40 za, proti, zdreli sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdreli sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdreli sa, schválené. 43, prvá časť za, proti, zdreli sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdreli sa, za, schválené. 44 za, proti, zdrhli sa schválené 49 za, proti zdrhli sa zamietnuté 5, 45. Chcete si overiť 49? Dobre, hlasovanie je otvorené, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 49, hlasovanie je teraz ukončené, zamietnuté, pozrite sa na tie čísla. 45 za, proti, zdrhli sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, schválené. Kompromis P, za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené schválené 55 za, proti, zdrhli sa schválené 56 za, proti, zdržali sa schválené 57 za, proti, zdržali sa schválené 63 za, proti, zdržali sa schválené 58 e, po častiach prvá časť za, proti, dru- e, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Áno, overíme si 59. Hlasovanie ukončené, schválené. 60 za, proti, zdržali sa schválené. 61 za, proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, schválené. A teraz budeme hlasovať o e, celom stanovisku. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Výborne. Toto bolo naozaj tesné. Takže teraz e, prejdeme na situáciu v oblasti ľudských práv v EÚ v roku 2016. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, e, schválené pozmeňovací návrh 2 za. Tak počkajme, po, po, overíme si pozmeňovací návrh číslo 1 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, musíme toho overiť elektronicky. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa,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 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, musíme to overiť elektronicky. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Zmenil sa návrh 15 za, proti, zdrhali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17, prvá časť, za, proti, zdržali sa, e, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? zrali sa? Schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa schválené. Prepačte, to je oddelené hlasovanie, nevidela som to. Čiže prvá časť, urobme to znova. Pozmeňovací návrh 19, Oddelené hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A ten text s týmito slovami za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa schválené 22 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. E, pardon, schválené. 34 e, padá. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Takže teraz prejdeme k konečnému hlasovaniu o celom návrhu. Otváram hlasovanie. No a hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Prejdime na hlasovanie o bode 9, návšteva Španielska na overenie faktov, z účelom overenia faktov. It's a very complicated item. No, Let's go. Je to veľmi komplikovaný bod. Poďme na e, pozmeňovací návrh 1, prvá časť za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Áno, overíme si to. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené, prijaté. Druhá časť. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. na návrh 2 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. na vrch 3 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 5, prvá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené. Takže teraz 6 za, proti, zdržali sa schválené 59 za, tento padá. Čiže pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa schválené 8 za, proti, zdržali sa schválené 9 za, proti, zdržali sa schválené. 10 za, proti, zdržali sa schválené. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 13, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 23. Chce to preveriť? Takže začínam hlasovanie k 19. na kontrolu. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. Musím vám povedať, dneska je to fakt tesné. Takže prejdeme k 23. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Kompromis 3. Za proti, zdržal sa, schválená. Pozmenujúci návrh 33 za, proti, zdržal sa, schválená. 34 za, pardon, to vypadáva, 35 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválená. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Kom 6 za, proti, zdržal sa, schválené. 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 50, pozmenujúci návrh 55 za, proti, zdržal sa, schválené. 9, kompromis 9 za, proti, zdržal sa, schválené. 56 prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. 58, druhá časť, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 10, za, proti, zdržal sa, schválené. 66 za, proti, zdržal sa, prijaté. 67 za, proti, zdržal sa, prijaté. 68 za, proti, toto si musíme preveriť. 68. 68, kontrola. Zamietnuté. 69 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 70 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 71 za. Proti. To si potrebujeme tiež preveriť. 71. Začínam hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnuté. 72 za, proti, zdržal sa, prijaté. 73 za, proti, zdržal sa, prijaté. 74 za, proti, zdržal sa, prijaté 75 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz dokument ako celok. Prosím, zapnite si mikrofón. Môžeme preveriť 70. Myslím, že Tom tu mala problém. Prosím, takže preveríme hlasovanie 70. To bolo prijaté. Prijaté. Bez problémov. Ďakujem. Takže záverečné hlasovanie elektronicky. Začínam hlasovanie. Teraz dám slovo pani Pitera. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ja by som si chcela e, niečo ujasniť, e, pokiaľ ide o stanovisko našej skupiny EPP. Poprvé, táto téma sa už ťahá niekoľko desiatok rokov a týka sa všetkých vlád ktoré v tom čase vládli v Španielsku, či už to boli ľavicové strany alebo stredopráve strany. A v súlade s tým je to naozaj veľmi dôležité zo spoločenského hľadiska a je to aj problematické. Je naozaj veľmi dôležité, aby tento dokument bol čo najobjektívnejší. Už tam netreba doplňať ďalšie problematické porovnania, ktoré sa tam teraz nachádzajú. Taktiež sa tam nerieši aktuálny faktický stav, napríklad budovanie databázy DNA, ktorú by na a taktiež na iných miestach e, to vyzerá tak, ako by španielská vláda nič v tejto sfére nerobila a ja som teda chcela mm, o tomto sa zmieniť. Ďakujem. E Ďakujem, takže PP požiada o menšinový názor podľa 58, odsek, 58 a odsek 4 rokovacieho poriadku a musíte poslať písomné vyhlásenie, ktoré nemá viac ako 200 slov a lehota je štvrtok na obed. Dobre? A teraz pokračujeme s tým, že by sme privítali Združenie Kelly, ktoré bude informovať o situácii zamestnávania chyžných v Španielsku. Chcem poprosiť tých kolegov, ktorí sa nezúčastnia tohto rokovania, aby to tak urobili čo najtichšie. So, oh, petition 99 is now on the agenda. Petition 99 and Takže petícia 99 a vyzývam um, petitentku Pán Cheles Muñoz Rodríguez, máte slovo na 5 minút. Bonjour à tous. Nous sommes l'association Las Kelis. Merci pour accepter notre demande au nom de toutes les femmes de chambre. Som veľmi rada, že ste nás tu prijali a že môžeme hovoriť v mene španielských žien. Sme si vedomi toho, že je veľmi veľká zodpovednosť hovoriť o dôstojnosti, o e, zdraví, pretože toto sú inherentne, inherentné ľudské práva bez výnimky. A napriek tomu sa nachádzame tuto, pretože mnohé faktory nám odopierajú tieto naše práva pri e, vykonávaní našej každodennej práce. A e, budovy, v ktorých pracujú, sa starajú o e, komfort klientov v hoteloch a my sme chyžnými, alebo sme tam takto zamestnané a musíme zaistiť absolútnu čistotu spoločných priestorov a izieb. Je to veľmi tvrdá fyzická práca, ale je štruktúrálna a je zásadná, pretože nikto sa neubytuje v hoteli v nejakej špinavej izbe. A naša práca je práca feminizovaná a taktiež súvisí s rôznymi problémami, ako napríklad diskrimináciou, v rámci napríklad pracovného, inštitucionálneho aj rodového násilia. Takýto hotelový model má vplyv na e, tisíce žien vo všetkých krajinách Európskej únie a naši politici tomu hovoria politické, pardon, hospodárske oživovanie. Hospodárske oživovanie my e, sme 30, prvujeme 30 hotelových zamestnancov. My nie sme len nejaké čísla, napriek tomu, že nás je asi 100 tisíc e, chyžných v celej krajine. No a 84 miliónov navštevníkov, o 12 viac než minulý rok. A taktiež hospodársky prínos, e, takmer 16 HDP. A my a stále sa hovorí o týchto číslach, o tomto tanci s číslami, ale tuto máme aj napríklad choroby, ktoré nie sú uznané ako e, choroby z povolania, ktoré nám prináša e, naša, e, naše povolanie. Napríklad 90% z nás má problémy so svalými. 71% každý deň musíme znášať bolesti. 96% nás trpí úzkosťou. A taktiež mnohé trpíme depresiami, 17 e, e, ľahkými depresiami a to je, boli už len toto počúvať, ale pokiaľ chcete vedieť, čo je naozaj bolestné, tak sa len pozrite na ruky e, kolegyne, ktorá tu je so mnou. A my musíme, v podstate bojme proti času, za mesiac musíme vyčistiť stovky izieb, kúpeľní, musíme e, napríklad nakladať zložným prádlom, musíme pracovať s chemickými prostriedkami a e, nachodíme kilometre a kilometre. To všetko robíme za 800 eur hrubého. A my sme prišli do Bruselu, pretože väčšina chorôb, e, ktoré pramenia z nášho povolania sa im môžeme vyhnúť. Pokiaľ by sa plnila európska legislatíva, tak by sme to neboli. A je treba presadzovať túto legislatívu, tlačiť napríklad na poisťovne. Je treba uplatňovať legislatívu súvisiacu s pracovným rizikom, pretože nás sa to týka v, e, v priebehu celého toho procesu. Je treba taktiež chrániť tehotné. A chcem vám pripomínať, že musíte e, dbať na to, aby legislatíva bola implementovaná tak, ako stanovuje článok 40 odsek 2 španielskej ústavy Taktiež sa externalizujú služby. Toto veľmi znížilo naše platy až o 40 a anulovalo to naše základné práva. Feminizuje sa tam chudoba, je tu veľmi e, veľká e, ohrozenosť našich e, povo- nášho povolania, taktiež tam dochádza k podvodom. No a my musíme v práci urobiť repetitívne, opakované pohyby, ktoré nám zhoršujú e, zdravie. Taktiež tu máme e, pracovníčky, ktoré trpia rôznymi handicapmi, pretože e, takto e, sa môže v podstate ich zamestnávanie e, financovať čiastočne aj z európskych fondov. Špekuluje sa s týmto a tieto okolnosti sa zneužívajú. No a sú tu príslušné smernice v súvislosti s pracovným miestom a s vybavením, ktoré sa nedodržiavajú. Taktiež sa týka pracovného nasadenia, psychosociálnych rizik. My žiadame Európsku komisiu o štúdiu, ktorá by preskúmala naše reálne pracovné podmienky, pretože zdravie, o tom sa nerokuje. Ďakujem. Thanks to all to, že ste sem prišli. Ďakujem za to, že ste sem prišli a navzájom sa podporili. Je to veľmi dôležitý symbol v dnešnej dobe e, rôznych problémov žien. Je dôležité, aby sme spolu držali, aby sme sa navzájom podporovali. Takže pani Alfiol, máte slovo. Ja som sa tu pomýlila, veľkú chybu som spravila. Chcem dať slovo najprv zástupcom komisie Janovi Vilemovi Ebelingovi z e, DGZAM. Dobré ráno. Pracujem na DG zamestnanosť, e, oblasť zdravia a bezpečnosti pri práci. Vypočuli sme si súhrn tejto petície tá, toto združenie má viac ako 2000 členov v Španielsku a vyzýva EÚ a parlament a komisiu, ako aj španielske orgány, aby zabezpečili, že zamestnávatelia dodržiavajú európske smernice na jednej strane, ako aj španielsku legislatívu na druhej strane komisia pripravila e, písomné pripomienky, vyjadrenia, ktoré stručne zhrniem. Máme veľký objem európskej legislatívy v tejto problematike, ktorý zabezpečujú, ktoré zabezpečujú e, hrozby na pracovisku a na ich základe prípravy opatrenia Napríklad manipulácia s ťažkými bremenami sa musí realizovať pomocou pomôcok, ktoré pracovníkom pomáhajú. Ďalej členské štáty majú povinnosť kontrolovať a vytvoriť príslušné opatrenia dohľadu. To je všetko v smerniciach a tieto smernice musia byť transponované členskými štátmi a členské štáty sú zodpovedné za ich vykonávanie, kontrolu a pokutovanie v prípade nedodržovania. Mohol by som ešte doplniť, že komisia prijala nedávno oznámenie e, doplnené aj o usmernenia. Ide o modernizáciu politiky ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. E, e, došlo k veľkým zlepšeniam, ale stále sú problémy a vidíme tu aj narastajúci problém e, s ťažkými bremenami a ich dopadom na zdravie. A teraz máme smernicu, ktorá sa obracia priamo na zamestnávateľov, ktorí majú povinnosť poskytnúť rady na to, aby sa zabranilo muskulárno-skeletovým poruchám. OŠA to je agentúra pre uh, choroby povolania a bezpečnosť pri práci. To je orgán, ktorý koordinuje túto činnosť v EÚ. Máme výbor pre inšpektorov, kde sa stretávajú inšpektori práce a diskutujú možnosti, ako zlepšiť výkon, delia sa osvedčené postupy. Cieľom je zlepšiť situáciu a dodržiavanie predpisov v teréne. Toľko zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok a teraz kolegovia, poslanci, pani Alvio, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, nuž, ja by som predovšetkým chcela pozdraviť e, naše petičničky a chcela by som oceniť eh, boj eh, týchto žien, pretože skutočne sú to väčšinou ženy, toto, tieto pracovné miesta sú veľmi ohrozené, eh, často pracujú s hrozbou toho, že budú prepustené a napriek tomu sa mi podarilo sa zorganizovať, zmobilizovať a žiadajú nielen španielský štát, ale prišli žiadať aj pred náš Európsky parlament, takže ich chcem pogratulovať za e, tento e, boj pracovníkov. No a sme tu v Európskom parlamente, prezentovali sme túto petíciu, pretože členský štát, španielský štát nekoná a nesnaží sa ukončiť túto situáciu vykorisťovania a ohrozenosti o ktorej hovorili túto kolegyne, toto profesné násilie, ktorému čelia e, tisíce žien v španielskom štáte. A samozrejme, že my, Európsky parlament, máme zodpovednosť a Európska komisia má zodpovednosť. Poprvé, pretože tu máme smernice, európske smernice o hľadom zdravia pri práci, ktoré sa neplnia a taktiež je tam, e, sú tam predpisy ohľadom zosúladenia profesného a súkromného života. Toto sa neplní. Máme tu chartu základných práv, kde sa hovorí o dôstojnosti, o pracovných právach a toto všetko sa neplní v prípade týchto pracovníčok, takže musíme zareagovať tak, aby to mm, dalo zadosť e, dôstojnosti žiadať liek, španielský štát musí implementovať smernice, ale pokiaľ španielský štát neplní tieto smernice, tak Európska komisia si nemôže umyť ruky a povedať, že toto je starosť členských štátov. Pokiaľ členský štát neplní smernice, Európska komisia musí dohľadať na to, aby sa plnili, alebo potom spustiť nejaké vyšetrovanie, aby sa tieto smernice E, uplatňovali. No a máme tu európsku legislatívu v tejto oblasti, pretože práve Európa e, túto legislatívu motivovala a taktiež spustila veľmi tvrdé pracovné reformy, e, ktorej dôsledkom je, že tieto pracovné miesta sú ohrozené, že mnohé podniky potom ukladajú horšie pracovné podmienky svojim zamestnancom. No a čo sa týka týchto pracovných reforiem, tak dopadá to potom tak, že sa ešte viacej vykoristuje. Takže je to určite priama zodpovednosť že máme k tomu čo povedať. Je to e, sektor cestovného ruchu s mnohými veľkými podnikmi, ktoré taktiež profitujú za cenu toho, že personál má stále menej práv a naše kolegyne dnes hovorili o nízkych platoch, o veľkom pracovnom nasadení až preťažení, že to nedá vydržať, že často sa tam využívajú e, osoby s handicapom, že e, choroby z povolania nie sú uznané, takže trvám na tom, že je treba na toto reagovať. A ja navrhujem pár vecí. Samozrejme, to, čo navrhujú žiadateľky, štúdiu, ktorá by preskúmala ich pracovné podmienky, ale my ako výbor pre petície by sme mali urobiť ešte ďalší krok. Aj toto je určite dobrá príležitosť preto, aby napríklad sme položili Európskej komisii ústnu, otázku na ústnu zodpovedanie ohľadom dôsledkov pracovných reforiem, ohrozených pracovných miest, deregulácie pri práci, pretože toto nie je e, prípad len chyžných. Už sme sa dozvedeli o mnohých ďalších e, zamestnancov, napríklad e, úradníkov v niektorých štátoch, zamestnancov McDonaldu a tak ďalej. Takže toto je taká všeobecná situácia v Európe. A takáto otázka na sa zodpovedanie komisii by určite bola dobrý nápad. No a taktiež uznať a taktiež tlmočiť starosti e, tohto, týchto chyžných e, španielským úradom. Samozrejme, tento výbor môže prijať viaceré opatrenia ale položenie ústnej otázky komisii je rozhodnutie ko e, koordinátorov. Takže vy sa musíte obrátiť na koordinátorov. Takto pracujú politické skupiny. My také rozhodnutie nemôžeme teraz prijať, ale takto môžete e, postupovať. A teraz pani Garcia Pérez. Vítajte v našom výbore. Nikdy som vás tu nevidela. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som tiež na úvod chcela poďakovať e, kolektívu žiadateľiek. Tieto ženy, ktoré tu máme, dnes zastupujú chyžné za ich prácu, za ich e, požiadavky, za to, že tu e, predložili požiadavky v rámci svojho boja za zlepšenie pracovných podmienok pracovničiek chyžných my poznáme túto tému, už rôzne organizácie, rôzne kolektívy, odbory a rôzne platformy sa k tomuto vyjadrili, predložili túto problematiku, aby sme videli, aké teraz sú tie reálne okolnosti. A my s týmto súhlasíme a taktiež e, chceme na toto tlačiť v politickej oblasti. Myslím si, že je dôležité, aby sme boli schopní povedať, že dôsledky pracovnej reformy v Španielsku viedli k eh, výskytu, väčšiemu výskytu ohrozených pracovných miest, že pracovné kontrakty sú také, že vedú k chudobným pracovníkom. v Španielsku máme pracovníkov, ktorí žijú pod hranicou chudoby, takže už keď máte prácu, tak to neznamená automaticky, že máte dobrú kvalitu života, že môžete eh, splniť všetky vaše životné potreby. A preto Európa musí zareagovať na túto situáciu. Hovoríme tu o feminizácii chudoby. A vyšli sme z finančnej krízy, ale v mnohých členských štátoch sa hovorí o makronomických údajov, údajoch, ale ako to vyzerá v životoch skutočných ľudí? Je tam čoraz viac nerovností a máme e, stále e, nižšie štandardy na pracovnom trhu a nepl- neslúžia obrane zdravia, dobrej kvality života pracovníkov a pracovníčok. Hovorím o tom, že chýžným ubúdajú taktiež kolektívne dohody v tomto e, sektore, že sa externalizujú tieto služby. Toto je taká zvyčajná praktika a tým pádom nie sú tieto osoby dostatočne chránené. No a za výbor pre práva žien, ktorej som za socialistov hovorkyňou, mám teda tú čest. Tam sme spustili iniciatívu, aby sa napísala správa v tomto zmysle, tak ako povedala e, kolegyňa Albiol z GUE, že sa skutočne nerobia kroky kupredu, práve naopak v oblasti rovnosti na pracovnom trhu, pretože politika šetrenia vedla k tomu, že je tu viac ohrozených pracovných miest a toto skutočne je veľmi pohoršujúce a myslím si, že my e, z EÚ musíme taktiež byť schopní zareagovať na túto situáciu. Minulý týždeň sa schválil slávny sociálny pilier, ktorý z nášho pohľadu to môže byť taký začiatok, ale je to len začiatok a musíme naďalej to posilniť aj legislatívnymi opatreniami, ktoré by zaručili dobrú kvalitu života pracovníčok a pracovníkov a taktiež vás informovať o toho, že my, socialisti, pracujeme na to, aby sa zahrnuli štandardizujúce normy e, do tejto politiky v Európskej únii, pretože toto je zásadné. Hotely si, sa nemôžu zaoberať len tým, aby získali 5 hviezdičiek aby tam bola dobrá infraštruktúra. Je treba sa pozrieť aj na to, ako sa hotely správajú k svojim zamestnancom. Takže toto je určite veľmi dôležité a toto musí byť ďalšou súčasťou našej práce. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Rosa Sprachos. Sí, Ďakujem. Takže predovšetkým chcem privítať naše žiadateľky. A ja taktiež rovnako chcem im pomôcť, ako sa to len bude dať. Čo týka španielskej vlády, tak tá podľa posledných informácií otvorila také fórum alebo platformu, kde sa môže hovoriť o pracovných miestach v oblasti hotelierstva. Taktiež na tom spolupracujú Ministerstvo pre energetiku a cestovný ruch. E, konkrétne sa tam súčasnilo e, viacero španielských komúny, napríklad Baleári a ďalšie také, kde sa pestuje cestovný ruch a taktiež hlavné odbory a, a organizácie zamestnávateľov. Už teda prebiehla prvá schodza, zaoberali sa viacerými témami, ale jednou z hlavných tém bola tá téma, o ktorej tu dnes hovoria naše kolegyne. Balárska vláda určite predloží parlamentu vaše požiadavky, pretože všetky politické strany, ja zastupujem ľudovú stranu, všetky politické strany e, sa na tom zhodli. Ja teraz z ľudovej strany, my podporujeme e, cestovný ruch e, veľmi. Takže my sme sa pozreli na všetky takéto petície, chceme zlepšiť pracovné podmienky, čo týka napríklad pracovnej doby, predčasného dôchodku, Eh, inšpekcií práce, tak aby teda tých inšpekcií bolo viac. No a v tomto zmysle balárska vláda sa teda ujala tejto témy a balárska vláda eh, v mene celého parlamentu predloží taktiež návrh na rokovanie so španielskou vládou. No a eh, teraz z, mojho, z mojej autonómnej komunity, z mojej autonómnej spoločnosti, z mojej spoločenstva je taká správa, že chceme Mm, zlepšiť pracovné podmienky, takéž podmienky súvisiace s predčasným odchodom do dôchodku. No myslím si, že tento fó, toto fórum, tá, tento výbor, ktorý sa vytvoril, je dôležitý a dnes sa na Balárov teda hovorilo o týchto témach a toto je určite adekvátne, pretože sú tam príslušní ministri, príslušné e, regióny, pretože je treba samozrejme e, hovoriť aj s odbormi, s organizáciami zamestnávateľov, je treba uzavrieť určité e, dohody. Takže určite si myslím, že táto petícia mala zostať otvorená, pretože táto petícia je určite legitímna, ale my sa tu musíme samozrejme obrátiť na tento výbor. Tento výbor je tu príslušný, ale taktiež sa treba obrátiť na výbor Španiel, výbor Španielsku, ktorý sa volá, počkajte, hneď to nájdem, je to odbor pre analýzu e, zame, z oblasti zamestnanosti v hotelierstve. No a podľa nových správ je, že toto fórum bude sa stretne zajtra poprvýkrát a moja balárska vláda tam predloží tieto petície, môžeme sa na nich všetci obrátiť, pretože o tom budú diskutovať. Okrem toho, keď to povie napríklad valencijská vláda, eh, madridská vláda, centrálna balárska a ďalšie, tak to je určite veľmi významné a môžeme všetci vyjadriť svoj súhlas a našu podporu týmto petíciám, Takže určite sa musíme dohodnúť na nejakej zmene, pretože ako hovorím, v balárskej vláde sme sa všetky politické strany dohodli alebo zhodli na týchto témach, pretože určite tu ide o spravodlivosť. Oh, Ďakujem, Rosa. Teraz ja vyjam vo Pani Sandera, dávam je slovo. Ďakujem, eh, pani Wikström. Ďakujem. Taktiež vítam kolegyne. Tieto chyžné sa premenili v dôležité a reprezentatívne hnutie. Chcela by som prejaviť svoju spokojnosť, že ľudová strana na Baleároch podnikla takéto kroky, podporili tieto kroky teda v rámci toho negociačného fóra. Zajtra bude tá schôdza a vy ste dnes tu. A to znamená, že to, čo ste robili, že to k niečomu bolo. No a chcela by som sa obrátiť teda náš výbor. Máme tu európsky semester, kde sa predkladajú odporúčania vládam členských štátov v súvislosti s ekonomickou, s makroekonomickou situáciou a z toho jasne vyplýva, že čo sa týka sektoru hotelierstva, ako povedali petičničky, sa prejavilo to, že došlo k oživeniu, avšak toto sa neozrkadlilo do plat- v platoch. No ako európsky semester priniesol jasné odporúčania, napríklad čo sa týka toho, že sa odporúči zdvihnúť platy, keď mm, sa hospodárstvo oživí. Napríklad v nemeckom prípade to bola škandálny náraz hospodárstva, ale Európska komisia odporúča potom členským štátom, aby, sa, aby riešili situáciu súvisiacu s pracovnými miestami, s platmi. Takže prosím komisia, mohli by ste nám vysvetliť, či možno DG Ample alebo e, generálne riaditeľstvo zodpovedné za e, hospodárske otázky, či by ste mohli vydať e, takéto odporúčania, pretože pokiaľ je to uznané v rámci európskeho semestra, že španielské hospodárstvo v niektorých sektoroch, napríklad hotelierstve, v cestovnom ruchu, že sa situácia oveľa zlepšila, predovšetkým za posledné dva roky, ako ste povedali, až o 16 tak možno by komisia mohla vydať odporúčanie španielskej vláde, aby zdvihla platy v tomto konkrétnom sektore, tak aby paralelne teda to bolo prínosné aj pre zamestnancov. Ďakujem a teraz pani Kuneva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj uh, chyžným zo Združenia Kelly. Aj vo výbore pre zamestnanosť máme kolegyňu González, ktorá sa týmto zaoberala. Ako povedala pani predsedníčka, je potrebné e, položiť otázku komisii. Problémy zamestnancov v turistickej sfére nie sú izolovanými problémami. Myslím si, že musíme preskúmať problémy zamestnancov v tomto sektore a to intenzívnejším, podrobnejším spôsobom. Ako to robíme napríklad v prípade zamestnancov v sfére dopravy. Odvetvie cestovného ruchu je naozaj veľmi náročné regulovať. A bolo by potrebné, aby sme dosiahli to, že bude existovať regulácia, ktorá sa zameriava špeciálne na zamestnancov tohto sektoru, aby e, im bola zabezpečená naozaj dôstojná práca, dôstojné podmienky. Hovorila som o tom aj na sociálnom samite v Göteborgu. Povedala som, že je potrebné e, hájiť e, dôstojné podmienky a dôstojné mzdy v rámci kolektívnych rokovaní. Toto však nie je osamotený prípad. Je potrebné, aby zamestnanci a odbory sa taktiež podielali na rozhodovaní o výškach miest. Súhlasím s tým, aby tá petícia ostala otvorená a aby sme tiež mohli e, skúmať návrh pani Esteras a hovoriť o tom aj na úrovni koordinátorov. Ďakujem. Thank you, Mrs. Stanoka. Ďakujem pekne. E, musíme brať do úvahy aj to, že tlmočníci odídu 12.30, takže nech sa páči zastupkyne Áno, ja ešte budem hovoriť, ale veľmi stručne. Ďakujem tu dámam, ktoré sú tu, ktoré tu prišli predstaviť petíciu. Ja mám návrh, aby sme túto petíciu poslali aj na výber pre zamestnanosť Ample. Som členkou petičnej siete. Myslím si, že by to pomohlo. No a ešte chcem povedať, že ma neveľmi uspokojila mm, e, reakcia komisie, pokiaľ ide o túto e, petíciu pokiaľ viem, tak e, sa nejako, e, nejako nezareagovali smerom na španielskú vládu. Nebola to dostatočne aktívna reakcia na túto petíciu a je potrebné, aby činnosti komisie vzhľadom na túto petíciu e, sa zlepšili. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže týmto pádom je zoznam rečníkov na konci a veľmi rada dám slovo naspäť pani Angeles Munoz Rodriguez. Máte dve minúty, nech sa páči. Takže ja by som chcela, aby ste si uvedomili jednu vec. Nás poslali na také spoločné fórum, kde sa diskutuje o rovnakých veciach odbory a organizácie zamestnávateľov. To sú rovnakí ľudia, ktorí nás uvrhli do tejto mizérie, do, tejto, do týchto podmienok. Od roku 2012 nám negujú naše práva a my už to už je 5 rokov, hovoríme tu o 5 rokoch eh, stavu ohrozenosti a chorôb. Prečo nemôžeme tam byť Veď my vás nežiadame, aby ste vytvorili nejaký nový zákon. Toto je zákon, ktorý už existuje. A my tu žiadame, aby sa plnil, aby sa dodržiaval. Nech sa dodržiava spravodlivosť. Veď ten zákon už existuje. My to hovoríme o zdraví, toto je predsa neočkriepiteľné právo. Neposielajte nás na nejakú pracovnú komisiu, aby sa tam diskutoval ďalšie 3, 4, 5 rokov a potom, aby sa začali robiť nejaké nové zákony, pretože my chceme teraz spravodlivosť, pretože my nechávame svoje zdravie v práci a prišli sme sem, aby ste s tým niečo urobili. a Pokiaľ na, ma pošlete na nejaký ďalší výbor, a Pozrite sa na túto chyžnu, no aké má ruky. My sme tu prišli, predložili, e, sme, vám konkrétne čísla, takže prosím, neodmietajte nás. Okay, so I think we are ready to take a Myslím, že e, sme pripravení prijať rozhodnutie tak, že petícia zostane otvorená. To je veľmi dôležité. A potom sa naozaj pozrieme na to, ako smernica 89391, kde sa majú zlepšovať e, podmienky z hľadiska zdravia a bezpečnosti pracovníkov, že sa tá smernica naozaj riadne implementovala. Takže teraz by som chcela vyzvať členov výboru, aby sme poslali list minister, na ministerstvo e, zamestnanosti, aby nám povedali, ako sa pozerajú na túto smernicu a či oni sa domnievajú, že ju plne implementovali alebo nie. A pokiaľ nie, tak ich potom v tom podporiť. Ako ste povedali, tie právne akty už existujú. Čiže teraz ide naozaj iba o implementáciu. Ešte by som chcela rozšíriť e, rozsah tohto listu a opýtať sa ich, aké opatrenia prijali či neprijali, aby zlepšili zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Celý tento dokument by sme mali rovnako zaslať na výbor pre zamestnanosť, ako povedala e, kolegyňa, aby aj oni o tom boli informovaní. Myslím si, že by sme v tom liste mali zdôrazniť, že im len nehovoríme, e, čo si myslíme, ale chceme aj od nich písomnú odpoveď, aby nám naozaj poslali komplexnú správu, pretože verím a naozaj viem, že keď píšeme takéto ostré listy, tak dostávame um, otvorenejšie odpovede. Tak to vždy býva. Takže takto to urobíme a keď dostaneme odpoveď eh, od španielských orgánov, tak potom príjmeme rozhodnutie o tom, ako ďalej postupovať. A ešte by som chcela, aby sme v tom liste hovorili o overených postupoch, pretože existujú v iných členských štátoch overené postupy, o ktoré by sa mohli podeliť. A určite aj v Španielsku. Nemôžem akceptovať nie ako odpoveď a nemôžem akceptovať, že takéto zle je to všade. Určite niekde existuje svetlo na konci tunela a to treba zohľadniť. Čiže možno aj iné členské štáty by sa mohli pozrieť na overené najlepšie postupy. No a taktiež by sme ešte možno mohli zmieniť sociálny pilier, o ktorom sa teraz rozhodlo a čo vlastne ten sociálny pilier znamená, že v Európe sa k sebe chováme ako k ľudským bytostiam a ľudia by mali mať e, rovnaké práva všade v Európe. Môžeme to robiť, vidím, že kolegovia prikyvujú. Ines? Absolutne s vami súhlasím. Taktiež by som chcela, aby sme komisii povedali, že nesúhlasíme s ich odpovedou, nie sme s ňou spokojní a naozaj chceme, aby komisia overila, či došlo k výkonu implementácie smernice. To je ich úloha. Taktiež súhlasím aj s vašimi návrhmi, ale návrh na to ešte vyžiadať od komisie, aby overila e, situáciu ohľadom transpozície smernice. Áno, aj to by sme určite mali urobiť komisia, pokiaľ ide o komisiu, tak je to smernica, nie je to nariadenie. Ale aj smernicu treba rešpektovať. Presne tak. Takže komisia je tu na to, aby monitorovala, či krajina, v tomto prípade Španielsko, e, naozaj e, funguje v súlade so smernicou. Pani Sender, dobrý nápad. Urobíme to a budeme očakávať, že komisia na budúce bude e, naozaj prísnejšia a bude presne nás informovať o di- dialogu, o obsahu dialogu. Roza, ešte by ste sa e, chceli e, vyjadriť. Áno, súhlasím s návrhom pani predsedničky, ale taktiež si myslím, že by to malo byť riešené na úrovni komisie, pretože hovorili sme tu o ba- balnerskej vláde, valonskej, o Andalúzii. Takže máme Castillo, Leon, Andalúziu, Katalánsko a podobné e, komunity, v ktorých sú u vlády socialisti. Máme tu ministerstvo pre zamestnané tak ďalej, no neviem, ja okrem ministerstva by som taktiež tomuto výboru poslal list, pretože si myslím, že chceme pomôcť a toto určite pomôže. Takže poslala by som ako teda výbor pre petície tomuto výboru, pretože ministerstvo vám odpovie, dobre, my sme zradili tento výbor, ale my sme, my, o tom hovorili na balároch, taktiež si myslím, že by sa o tom malo hovoriť na všetkých možných fórach, takže poslať list aj tomuto výboru. Určite to neuškodí, môže to len pomôcť. Ďakujem, pani Albiol. Ďakujem, absolútne súhlasím s návrhom predsedničky, že by sme výbor pre zamestnanosť požiadali informácie a samozrejme poslať list ministerstvu pre zamestnanosť, e, španielským úradom, opýtať sa ich, čo chcú robiť, aké opatrenia zaviedli. No a samozrejme, že Európska komisia musí dohliadať na plnenie ustanovení smerníc, smerníc, preto sa môžeme obrátiť aj na nich. No a ja nesúhlasím s návrhom pani Estara s ohľadom toho výboru, pretože napriek tomu, že je pravda, že nie vždy môžeme plniť všetky žiadosti všetkých petičníkov, ktorí prídu s mnohými želaniami a nemôžeme splniť všetko všetkým, tak by sme nemali robiť niečo, proti čomu petičničky sú. Pokiaľ petičničky povedali, že e, ten, týmto výborom nesúhlasia, že sa tam necítia zastúpené, tak si myslím, že by sme nemali robiť niečo, proti čomu sa oni vyjadrili. Je pravda, že nemôžeme robiť všetko, čo nás žiadajú, ale pokiaľ s tým nesúhlasia, tak by som to radšej nerobila. Možno stačí e, kontaktovať e, výbor pre e, zamestnanosť, komisiu, ministerstvo, ale pokiaľ oni s tým nesúhlasia, tak to len môj názor. Rosa, prosím. Nuž, dobre, napríklad ja môžem povedať aj balárskej prezidentke, že s ňou nesúhlasíte. Ona tam zastupuje všetky e, politické strany, no a my môžeme ísť 60. fórum, môžeme to tam brániť, takže to, čo ja musím tiež niečo povedať našej balárskej vláde, prezidentke, e, o ktorej vy nechcete, aby zajtra sa tam postavila za tieto e, pracovničky. No, pero lo único que decimos es... Jediné, čo hovoríme, že okrem toho, že prezidentka tam pôjde, že my taktiež by sme sa tam mohli vyjadriť. A pokiaľ si myslíte, že stačí list, ktorý pošleme na ministerstvo, zajtra balárska vláda e, tam taktiež bude toto obhajovať ja to navrhuje dobre, ale urobia len to isté, čo doteraz. Zdá sa, že sa to teraz eh, zmenilo na nejaký interný španielský ženský dialog, to nechceme. E, máme naozaj teraz v tejto chvíli veľmi dobrý návrh, ako pokračovať, postupovať a to urobíme. Takže chcem sa teraz obrátiť na vás. E, cestovali ste sem do Bruselu z veľkej diaľky. Našťastie dúfam, že sa nám podarilo naplniť vaše, vašu voľu, e, podporiť vás. Berieme to naozaj vážne a budeme postupovať tak, ako som už uviedla. Ďakujem vám za to, že ste prišli, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti a myslím, že vy ste nám to mali nechať eh, to tričko, lebo je veľmi pekné. A ukázali ste, ako, akú silu ľudia môžu mať, keď sa spoja a spolupracujú. Dnes ste nás tu niečo naučili. Ja som dnes si myslím mala naozaj veľmi náročný deň. Mali sme tu veľmi ťažké hlasovanie, keď ľudia nedokázali spolupracovať, bojovali naozaj sa snažili rozdeliť e, situáciu a vy ste nám ukázali presný opak, ako sa ľudia môžu spojiť, ako môžu slušným spôsobom e, predložiť svoje požiadavky, svoje potreby a vy ste nás naozaj veľa naučili. Ďakujem za túto lekciu. <clears throat> Prajem vám šťastnú cestu domov a budeme v kontakte. Petícia je naďalej otvorená a všetkým ostatným e, dobrú chuť. Vidíme sa tu o 14.30.